Ďakujem, týmto by sme rozpravu uzavreli. Ďalšie zasadnutie sa koná už o chvíľu vo štvrtok 25. novembra od 9. do 11. Eh,